Chcem vás poprosiť, aby ste zaujali svoje miesta, dámy a páni. Vážené kolegyne a kolegovia, 10 dní potom, ako tajfún spustošil Filipíny, dramatická situácia je typická pre obyvateľov, ktorí nemajú čo jesť, čo musia prenocovať v prírode. Pomoc prišla, ale niektoré oblasti sú odstrihnuté od sveta. Vládne nepredstaviteľný chaos. Množstvo ľudí je nezvestných, ľudia bojujú o prežitie krajina je odkázaná na pomoc medzinárodného spoločenstva, ktoré musí spraviť všetko, čo je v ich silách, aby pomohli ľuďom v tejto ťažkej situácii aj pri obnove miesta dedín je táto krajina odkázaná na nás. Európska únia sa rozhodla v prospech okamžitých aj dlhodobých opatrení. Nazdávam sa, že vzhľadom na dramatickú situáciu musíme urobiť viac. 11 miliónov ľudí bolo postihnutých týmto tajfúnom. Čísla sú dramatické. 660 tisíc ľudí prišlo strechu nad hlavou. Podľa údajov Medzinárodného Červeného kríža je 22 tisíc ľudí nezvestných. Počty obetí sú obrovské. Pomocné organizácie vypovedajú o tom, že podľa všetkého bude nezvestných ešte viac. V mene Európskeho parlamentu by som postihnutým rád povedala, že my ako Európsky parlament urobíme všetko v prospech toho, aby sme pomohli pri obnove tejto krajiny. Celkom iste zdieľate so mnou pocity solidarity s rodinami a obeťami. Chcem vás poprosiť, aby eh, ste vstali a obetiam prejavili úctu minúta uticha. Herzlichen Dank. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, veľmi sa teším, že e, máme možnosť e, pozdraviť 150 žiakov z 30 troch krajín srdečne vítajte. Prišli v rámci Euroskoly. Mladí ľudia z EU krajín, z Arménska, Azerbejdžanu, z Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny, sa dozvedali o témach eh, a diskutovali o témach východného partnerstva, otázka účasti procesu vzdelávania, energetickú účinnosť, bol to celý rad širokých tém, o ktorých diskutovali. Ďakujem, že ste sa zúčastnili a chcem sa vám poďakovať za živé diskusie. Povedali mi, že sa v diskusii prejavilo nadšenie, ktoré ničím nezaostávalo za nadšením poslancov tu v tejto snemovni. Oficiálne vyhlasujem za otvorené zásadanie Európskeho parlamentu, ktoré sme prerušili 24. októbra. Kolega Stia má otázku, nech sa páči. gospodine predsjednie jutros je oko one hundred tisua ljudi prolo kroz ulice vukovara u koloni sjeanja na pad. osôb bolo na demonštrácii vo vukovare a to na pamiatku tej skutočnosti, že v tomto meste pred 2 rokmi e, došlo k pádu Eh, tohto mesta. Takže toto je príklad, čo sme si pripomenuli, eh, pád Vukovaru, od eh, kedy Chorvátsko je súčasťou EÚ. Čiže občania Chorvátska teraz už sú členmi EÚ. A rada by som, rád by som vás vyzval, aby sme teraz preukázali obetiam vukovarskej tragédie rešpekt. Teraz žijeme teda spoločne, našťastie, vďaka Bohu, v zjednotenej Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Zápisnica a teda mm, uzávery z bývalej plenárnej schôdze sú k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Ak nie, tak je to všetko schválené. A teraz oznámenia. Bol som z Nemecka informovaný, že pani Štauner od 30. oktobra 2013 bola e, zvolená, e, rovnako ako pani Brajer, k 1. oktobru 2013. E, pani Štauner nahradza pani Weisgerber a pani Brajer pani Brantner podľa článku 7 odsek 1 legislatívneho aktu o voľbách do EÚ, Európskeho parlamentu a podľa nášho rokovacieho poriadku obe dámy budú členkami Európskeho parlamentu účinnosťou od spomínaných dátumov. Obe kolegyne srdečne vítam a ešte pripomínam, že podľa článku 3 odseku 2 sa budú účastňovať zasadnutie Európskeho parlamentu e, ako plnoprávne členky, kým ich mandáty nebudú overené alebo e, nebudú e, napadnuté za predpokladu, že vydali písomné vyhlásenie, že tu nie je žiaden konflikt záujmov, že nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by nebola zlučiteľná s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Polské orgány požiadali o zbavenie Tadeuša Šimanského imunity. Podľa článku 6 odseku 2 bola táto žiadosť postúpená výboru pre právne záležitosti. EPP a EFD ma požiadali o vymenovanie členov do výborov. Tieto zoznamy budú súčasťou zápisnice dnešnej schôdze. Ak nikto nesie namietky k schváleniu tej zápisnice, tak tieto vymenovania budú potvrdené. Príslušný výbor požiadal o opravu textu prijatého Európskym parlamentom. Ten text je v obehu. Podľa príslušného ustanovenia bude táto oprava schválená, ak sa 24 hodín uh, uh, ne, nepríde nám námietka zo strany politickej skupiny alebo všetkých poslancov a potom tento text bude e, zverejnený v zápisnici k tomuto zasadnutiu. V stredu budeme e, mať podpísať desiatých právnych aktov v riadnom legislatívnom konaní spolu s predsedom e, rady a tieto tiež budú súčasťou zápisnice z tohto zasadnutia. A teraz zmeny respektíve prijatie e, programu. Konferencia predsedov podľa článku 137 e, 13. novembra prijala e, návrh programu. Máte ho k dispozícii. Zelení mi oznámili, že chcú požiadať k, o vyjadrenie komisie. Áno, máte slovo. Môžem sa vyjadriť eh, k hlasovaniu eh, o vedočnom finančnom rámci. Máme dve rôzne témy, ku ktorým sa chceme vyjadriť. Ja som chcel povedať, že sme eh, chceli toto tiež vzniesť túto tému.